zvládli, aby sme mohli pokračovať eh, s našim zasadnutím, eventuálne začať s ním. Drahí kolegovia, chcem privítať eh, vás všetkých na tomto zasadnutie ako dočasný predseda, ktorý samozrejme nebude predsedom stále. Otváram toto zasadnutie. Tlmočenie je k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch eh, v súlade s rozhodnutím Bíra parlamentom. Pokiaľ ide o predmet tohto eh, rokovania, je to vytvorenie Bíra a takisto aj eh, pres voľba predsedu, ako aj podpredsedov tohto podvýboru v súlade s článkom 213 rokovacieho poriadku parlamentu. Začneme najprv s voľbou predsedu a následne s voľbou podpredsedov, ktoré budú nasledovať eh, náhradníkov, ktorí budú tu hlasovať na miesto riadných členov. Silvia Andy bude eh, Patrika Uberta nahradzovať. Eh, máme dostatočné kvórum, pretože minimálne 8 poslancov tu máme prítomných. To je štvrtina členov, musíme to overiť. Overili sme si to, sekretariat to potvrdil. Vidím, že je tu dostatočný počet poslancov. Predtým, než začneme, chcem vám pripomenúť, že kandidatúry môžu byť predložené buď politickou stranou alebo minimálne dvoma poslancami, čo je jedna dvacatina členov, ktorí tvoria tento výbor, tento podvýbor. Kandidatúry musia byť predložené aj z, z, na základe dohody záujemcov a kandidáti musia byť riadmi členmi výboru a kandidáti takisto musia predložiť svoje prehlásenie o, finančných záujmoch ako aj o, primeranom správaní. Zloženie bíra musí však e, zohľadniť diverzitu parlamentu, takže nemôže to byť ani výhradne mužské alebo ženské zastúpenie a takisto aj podpredsedovia nemôžu pochádzať z toho istého členského štátu podľa článku 213. Všetci riadni členovia ako aj náhradníci, ktorí sa zúčastnia na tomto hlasovaní musia mať k dispozícii ich hlasovaciu kartičku, e, keď budeme e, hlasovať tajnom hlasovaním. Teraz chcem vyzvať politické zoskupenia, aby predložili kandidatúru na predsedu. Nech sa páči, odovzávam vám slovo. Ďakujem, pán predseda. V mene skupiny SAD mám tú čest predstaviť kandidatúru pani Marie Areny na post predsedničky. La candidate est membre... Kandidátka ako je riadnym členom podvýboru uh, a, e, takisto predložila vyhlásenie o e, primeranom správaní ako aj o finančnom stave. áno, a akceptujem kandidatúru, hovorí pani Arena. Dobre, takže teraz e, chcem vás vyzdvihnúť, aby ste aklamačne zvolili pani predsedničku tohto nášho podvýboru. Ďakujem, že ste podporili pani Arenu takýmto riadným a silným potleskom, takže poprosím vás, aby ste si sadli na toto moje miesto. Allez. Merci, merci beaucoup. Euh, Ďakujem pekne. Chcem vám najprv poďakovať každému z vás za tú dôveru, ktorú ste vo mne vložili tým, že ste ma takto aklamačne zvolili. Vidím a chápem, aké veľmi zodpovedné je zastávať toto miesto predsedu podvýboru pre ľudské práva. Tí, čo ma poznajú, vedia, že som veľmi angažovaná. Snažím sa brániť ľudské práva v Európe, pretože to je súčasťou našich zmluv, je to súčasťou našich hodnôt a takisto našej DNA. Všetky tie zahraničné vzťahy, ktoré máme, sú prepojené s ľudskými právami a tie musia takto byť aj úzko spojené. Každý z vás, akýkoľvek bude vaša politická farba, ak e, budete mať na srdci bránenie otázok ľudských práv, tak ste vždy vítaní na tomto podvýbore. Ďakujem za vašu podporu, ďakujem takisto Šarlovi. Šarlosovi za toto malé prechodné predsedníctvo, ktoré e, skvele zastal. Veľmi ho si cením. Veľa sme pracovali spoločne počas predchádzajúceho mandátu. Ďakujem mu veľmi pekne za to, čo si urobil až doteraz. Takže prejdeme teraz k programu schôdze. Myslím, že teraz eh, musíme odhlasovať eh, podpredsedov tohto podvýboru. Čiže pokiaľ ide o postup. kvórum, aby sme mali zabezpečené hlasovanie, to je dosiahnuté, takže chcem vyzvať teraz politické frakcie, aby predložili kandidatúry na miesto prvého podpredsedu. Nech sa páči. Yes, I'll oh, take this off. Uh, on behalf of the... V mene skupiny Renew Europe by som rád navrhol pani von Wieser na post prvej podpredsedničky. Merci. La Ďakujem. Kandidátka je riadnou článkou podvýboru a takisto aj výboru AFET. Splnila vyhlásenie o finančných záujmoch, ako aj vyhlásenie o primeranom správaní. Akceptujete? tento návrh? Áno, ďakujem. Dobre, takže keď máme len jednu jedinú kandidátku na miesto prvého podpredsedu, chcem vám navrhnúť, aby sme ju schválili aklamačne. Merci, je vous engage à venir nous rejoindre. Ďakujem pekne. Poprosím vás, aby ste sa ku mne pripojili. No, Teraz prejdeme k druhému podpredsedníckému miestu tým istým postupom. Opätovne máme dostatočné kvóru, takže poprosím frakcie, aby predložili svoje kandidatúry. Uh, pani predsednička, chcela by som navrhnúť na post druhej podpredsedničky kandidátku zo zelených pani Hanu Neumann. Merci. Ďakujem kandidátka je takisto riadnou článkou podvýboru a výboru AFET a tiež vyplnila vyhlásenie o e, primeranom správaní, ako aj o finančných e, záujmoch. Akceptujete tento návrh, túto svoju kandidatúru? Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Dobre, takže ak tu nie sú žiadne žiadosti o tajné hlasovanie, môžeme aklamačne ju schváliť.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 tretiemu podpredsedníckému postu. Opätovne tým istý postup. Chcem navrhnúť politickým frakciám, aby predložili kandidatúru na tretieho podpredsedu. Ďakujem. Chcem vám poblahoželať vašej nominácii a za EPP by som chcela navrhnúť Karolinu Edštatler na post tretieho podpredsedu. Kandidátka je riadnou členkou podvýboru, ako aj členkou eh, AFETu a takisto riadne vyplnila vyhlásenie o primeranom správaní a takisto o finančných záujmoch. Chcem sa jej spýtať, či akceptuje tento návrh, túto kandidatúru. Áno, tak je to. Je, a ak je len jedna jediná kandidátka, opätovne vás požiadam, aby ste ju schválili aklamačne. Bienvenue. Vítajte, poprosím, aby ste sa ku nám pripojili. Ako ste si všimli, máme tu bíro, ktoré je výlučne zložené len z žien, aspoň doteraz, a keďže rokovací poriadok nám hovorí o tom, že musíme mať minimálne jedného mužského zástupcu, čiže z druhého druhého pohlavia. takže chcem eh, vás požiadať, aby sme pristúpili k voľbe štvrtého podpredsedu a chcem poprosiť frakcie, aby predložili eh, svojho kandidáta. Chcem len povedať, že ak je to len výlučne ženské, my ako eh, frakcia Renew nám to nevadí, hovorí pán Goerens. Takže chcem navrhnúť politickým frakciám, aby predložili svojich kandidátov. Máte žiadosť o slovo? Podľa pravidiel podľa pravidiel to musí byť rodovo vyvážené. Teda nestačí jeden mužský kandidát, musí to byť rodovo vyvážené. Ja som bol v troch výboroch, kde sa muselo zrušiť hlasovanie, pretože e, nebol dostatok žien alebo mužov. One male is not gender balance. Ak stačí e, len jeden muž, e, nie je to vyvážené. Pravidlá sú veľmi jasné, hovorí predsednička. Konferencia a e, predsedov možno to nepotvrdí. Stačí jeden zástupca a z opačného pohľavy, ako je väčšina. Budeme teda potrebovať mužského kandidáta na poštvrtého podpredsedu. Pani predsedníčka, ja vám blahoželám k vymenovaniu, k zvoleniu do funkcie predsedničky. S veľkým potešením môžem ohlásiť kandidatúru Rafaela Luxmana na post eh, štvrtého podpredsedu. Thank you. And I think he is a male. Ďakujem, je to muž. Čiže kandidát Povedala som, že sa domnievam, teda myslím si, že je to muž, je riadnym členom podvýboru a takisto aj výboru AFET a riadne vypísal vyhlásenie o primeranom správaní a o finančných záujmoch. Akceptujete, pán Glucksmann, toto? túto kandidatúru s veľkou radosťou hovorí pán Glucksmann, takže poprosím aklamačne schváliť štvrtého podpredsedu tohto výboru, ak nikto nie je proti.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 Merci, je pense que tout le monde est... Myslím, že všetci už eh, si posadali za predsednícky stôl a teraz prejdeme k nasledujúcemu bodu. Je to potvrdenie jazykového režimu a takisto aj kalendár alebo teda harmonogram na budúci rok. Pokiaľ ide o jazykový profil eh, tohto nášho podvýboru, eh, ako aj pravidla, ktoré sa budú aplikovať, Znamená to, že budeme mať 13 jazykov, ktoré budú použité angličtina, nemčina, francúzština, finčina, grečina, maďarčina, uh, holandčina, portugalčina, švečina, polština. A v týchto oficiálnych jazykoch podvýboru sa bude rokovať. Merci. En ce qui concerne le calendrier, Takže pokiaľ ide o časový harmonogram, by ste dostali harmonogram na rok 2019-2020, a takže ja to považujem za schválené tým pádom. Žiadne ďalšie námietky? Ďakujem. Štvrtý bod je to, že prvé zasadnutie rozšíreného byra druhá bude 15 júla medzi 19. a 20. hodinou a sekretariat vám potvrdí tak hodinu, ako aj miesto stretnutia. Čo najrychlejšie, myslím, že tu nemáme žiadne ďalšie body na programe dnešného zasadnutia, tým pádom ukončujem na dnes zasadnutie podvýboru pre ľudské práva. Ďakujem.